Okay, friends. Um... Dobre vážení, teraz opäť začíname, teda hospodársky dialog, výmena názorov na Európsky semester rok 2018 odporúčania pre krajiny, špecifické odporúčania pre krajiny. A dovolila by som si privítať podpredsedu komisie Valdisa Dombrovskisa a pani Marian Tyson, komisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, ktorej láskavo prijali naše pozvanie na náš výbor EMPL, na tento dialog, na výmenu názorov, pokiaľ ide o špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. Žiaľ, pán komisár Moskovisi, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, zdaňovanie a cla, musel zrušiť svoju dnešnú účasť keďže má viacero iných podujatí, ktoré súvisia s dnešným a zajtrajším summitom, ktorý sa tu na koná. Takže tu ide o výsledky vnútroštátnych refóriem, tu ide o členské štáty, členské štáty a rada majú prijať tieto CSR 13. júla. No a potom členské štáty musia tieto odporúčania implementovať tým, že ich budú riešiť do svojich národných, hospodárskych a rozpočtových politík na roky 2018 a 2019. V súlade so schválenými postupmi budeme mať dostatok času na rozprávu a tu sa zúčastní aj výbor Ekon. Dnes popoludní bude ďalšie stretnutie a e, 15 minút máme na úvod a potom budeme mať kolo otázok a odpovedí e, spolu s členmi Ekon a Empol. Dúfame, že to však nebude príliš dlho. Možno máme pár minútiek navyše, keďže pán Moskovici tu nie je. Potom si urobíme krátučku prestávku a potom pani Tyson bude musieť odísť a niektorí poslanci. Takže asi tak o pol hodinku, pretože je tu slávnostné podpisovanie smernice o vysielaní pracovníkov a toto určite chápeme. Takže toľko z mojej strany a teraz by som dala slovo pánu Dombrovskisovi. Nech sa páči. Máte slovo my naozaj s veľkým záujmom očakávame váš prejav. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci, naozaj ma mimoriadne teší, že som tu dnes medzi vámi aj s pani komisárkou Tysonovou, aby sme vám odprezentovali naše odporúčania na nasledujúci rok až roako, rok a pol komisia tieto odporúčania schválila minulý týždeň No a tieto budú predložené na júlovú radu. Máme tu tri hlavné priority, investície, štrukturálne reformy a fiskálna politika, takže sme zohľadnili špecifickú situáciu jednotlivých krajín a zamerali sme sa aj na tie závažné problémy, ktoré v týchto krajinách sú a je tu aj tá dimenzia eurozóny a zameriavame sa na eurozónu ako takú. Takže tuto máme e, usmernenie, ktoré vyplýva z európskeho piliera pre sociálne práva. K tomu sa vyjadrí Mariane, ale tiež e, podporujeme sociálny dialog pretože je dôležité eh, diskutovať so sociálnymi partnermi, máme dialog s vládami, vnútroštátnymi parlamentami, ale aj eh, so zainteresovanými stranami a komisia naozaj venuje veľa času tomuto demokratickému dialogu a často navštevujeme systematicky členské štáty, aby sme diskutovali s príslušnými aktérmi. Tento dialog by mal identifikovať tie e, výzvy, ale aj bariéry pre reformy a investície. Naše odporúčania sú v konkrétnom sociopolitickom kontexte náš hospodársky rád, rast stále sa zvyšuje za, posledné 10 rokov, za posledných 10 rokov je to stále lepšie a investície sa zlepšujú, financie sa zlepšujú a nie sú to len hospodárske výzvy. My sme dosiahli pokroku aj pokiaľ ide o sociálny dlh a e, príslušná legislatíva legislatíva v členských štátoch. Bojujeme proti e, protekcionizmu a zameriavame sa na finančné trhy. Naše odporúčania sa zameriavajú aj nerovnou situáciou, pokiaľ ide o hospodárstvo v jednotlivých členských krajinách. Musíme zvýšiť odolnosť nášho hospodárstva. To si bude vyžadovať štrukturálne reformy, ktoré sa zamerajú na všetky slabiny Viaceré krajiny stále musia zlepšiť svoje podnikateľské prostredie, otvoriť svoj trh s tovarmi a službami. My odporúčame posilnenie hospodárskych záležitostí a naozaj bude potrebné zlepšovať trh práce a sociálne zabezpečenie. Tiež zdravotný a penzijný systém, pretože populácia starne a to je výzva temer pre všetky krajiny. Tiež vzdelávací systém a odborné vzdelávanie, vrátanie celoživotného vzdelávania bude potrebné posilniť tiež trh práce, vzdelávanie a sociálne výzvy Potrebujeme teda odolné hospodárstvo, čo je vo všeobecnom záujme, pretože to, čo sa udeje v jednej krajine, môže mať dopad aj na iné. Bude tu potrebná reforma, aby naše hospodárstvo ostalo konkurencieschopné, inkluzívne a bude potrebné navýšiť rozpočet do roku 2020 na štrukturálne reformy a posilniť program po období 2020 a tu očakávame podporu pre oba tieto programy. Takže sa musíme pozrieť aj na ten dokument, ktorý bol prijatý radou minulý týždeň. Tu ide sa zameriať, zamerať na ten pakt rastu a stability a tiež Francúzsko, jeho deficit je 3 a dúfame, že toto le- dlh je 3 HDP a dúfame, že toto bude trvalé táto náprava. Pre Španielsko sme tiež prijali naše stanovisko a to je tiež v súlade s paktom rastu a stability. Tiež sme prijali aj k nemeckému návrhu rozpočtu stanovisko. To je tiež v súlade s paktom rastu a stability. Tiež sme sa zamerali na Belgicko a Taliansko. Tam sú tie dlhové kritéria, ktoré nesplňajú, takže tu musíme otvoriť konanie. Tu navrhujeme postupy pre Rumunsko a Maďarsko. Tiež sme prijali našu dvojročnú eh, správu, ktorá sa týka konvergenčných kritérií a kritérií kompatibility. Pokiaľ ide o euro, ani jedna z týchto siedmých krajín nesplňa všetky podmienky na prístup k euro, Bulharsko, eh, Rumunsko a ostatné splňajú nominálne kritéria, a budú musieť e, tiež prijať tento výmenný mechanizmus a Chorvátsko je tiež úplne kompatibilné s legislatívou EÚ. Pokiaľ ide o hospodárskú a menovú úniu, to ďalej pracujeme na tejto menovej únii. Toto je vnútroštátny dopad prepojenia hospodárstiev, čiže z ekonomického hľadiska dosiahneme dobrý výsledkov vtedy, keď všetky členské štáty splnia tieto reformy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Uh, uh, thank you. Shall we give the floor immediately to Madam Tyson? Yes. Pani Tyson, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ako Hodis povedal, hospodárstvo nám rastie najrychlejšie za posledných 10 rokov. To znamená, že teraz je tu príležitosť pozrieť sa dopredu a vybudovať e, základ pre dlhodobý a inkluzívny, teda udržateľný rast a takisto aj e, fiskálna politika, aby bola využívaná tam, e, kde je to potrebné v prípade prípadných ďalších šokov v ekonomike. Momentálne situácia e, v zamestnanosti v Európe dobrá, máme rekordné čísla, nezamestnanosť je na úrovni 7,1%, blíži sa e, k číslam pred krízou a tie snahy, ktoré členské štáty e, prijali za posledné roky už sú produktívne, prinašajú svoje výsledky. Ale Samozrejme, nie je to na prospech všetkých občanov. V niektorých krajinách naďalej nezamestnanosť je vysoká, Grécko 21%, Španielsko ešte stále 17% a najmä v niektorých regiónoch a ako dobre viete, vysoká je aj e, v rámci niektorých konkrétnych skupín, napríklad e, mladí ľudia vo viacerých členských štátoch. E, nerovnosť je naďalej vyššia ako pred krízou, aj keď už je relatívne stabilná v rámci Európy ale v niektorých členských štátoch to neplatí a tam sa od roku 2010 zvýšila. Potom je tu ohrozenie chudobou na úrovni 23% v EÚ. To navyšovanie sa skončilo, ale stále nie sme pri, na tom cieli Európa 2020 a naopak viaceré členské štáty od roku 2010 práve že chudobu navyšujú. A preto sa musíme naďalej snažiť eh, reformovať eh, naše ekonomiky tak, aby sme prispeli nielen k rastu, e, e, aj lepšej nezamestnanosti, alebo teda zamestnanosti tak, ale aby sme aj znižovali chudobu, aby sme podporovali mobilitu. A máme tu ten pilier sociálnych práv, máme tu ten scoreboard, ktoré nám e, v tejto veci pomáhajú. Princípy pilieru veľmi súvisia aj s tými odporúčaniami pre konkrétne krajiny tento rok. Veľmi sa tam sústredíme na vzdelávanie, na zamestnanosť, na sociálne otázky e, v týchto odporúčaniach a snažíme sa e, pracovať s členskými štátmi tak, aby hospodársky rast išiel ruka v ruke v, e, s progresom sociálnym. Chcem spomenúť niektoré konkrétne e, témy, ktoré sme najviac identifikovali, máme tu rýchly technologický rozvoj a to znamená, že naozaj musíme reformovať E, naše vzdelávacie systémy tak, aby vždy naši zamestnanci mali tie najnovšie zručnosti, ktoré naozaj potrebujú. Chceme mať e, rovnaký prístup e, pre, ku, ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, čo je dobrá vec a prečo to dlhodobý EP efekt pre ľudí, ale takisto aj z hľadiska kohézie a dlhodobej prosperity spoločnosti je to pozitívna záležitosť. Integrácia ľudí do trhu práce alebo na trhu práce, to je spôsob, ako zvyšovať ich účasť na spoločnosti. E, častokrát tu máme ešte zraniteľné e, skupiny v tejto oblasti, či sú to Rómovia, či sú to ľudia so zdravotnými postihnutiami, aj migranti, tam sú ešte stále veľké prekažky a tieto, tento rovnaký prístup by mal e, byť e, e, rovnaký aj pre mužov, aj pre ženy. Keď začnete alebo založíte si rodinu, to ešte neznamená, že má to byť nejaká prekažka pre vás, pre váš pracovný, pre váš profesionálny život a aj v tomto treba také opatrenia príjmať, aby ženy mohli do práce chodiť bez obmedzení. Častokrát sa hovorí o tom, um, sklenenom e, strope, ale e, skúšnosti toho ešte viac, čo v rámci rodovej rovnosti môžeme spraviť. Máme tu e, naďalej chudobu aj pre pracujúcich ľudí, máme tu veľkú nerovnosť a musíme sa v týchto oblastiach v viacerých členských štátoch viac snažiť. Nede iba o vynakladanie, vynakladanie financí, treba sa sústrediť na konkrétne výsledky, to je tá inkluzívnosť a efektívnosť sociálnej ochrany. Znamená to takisto, že zabezpečíme, že každý má rovnaký prístup, pokiaľ ide o kvalitné a dostupné e, zdravotné služby. Vážení kolegovia, dámy a páni, e, chcem e, poďakovať členom a poslancom Európskeho parlamentu za vaše vstupy, pokiaľ ide o tie usmernenia v oblasti, v oblasti zamestnanosti. Tam sme mali túto vec na programe na EPSku Minulý týždeň dopracovali sme sa ku kompromisu, kde e, zdôrazňujeme práve tieto rovnaké príležitosti, prístup k trhu práce, rovnaké e, alebo férové pracovné e, podmienky a inklúziu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem. Teraz, ak chcete, môžete sa spýtať e, našich kolegov otázky, ak nejaké máte 90 sekúnd na každé vystúpenie poprosím a potom 8 minút na odpoveď eh, pre komisárov. Takže začneme s kolegami z EPP konkrétne. Je tu pán Kristof Hetfan, ktorý pracuje na výbore EMPL a zastupuje EPP. Nech sa vám páči. Uh, thank you very, much. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Áno, ďakujem pekne. Budem hovoriť po polsky, takže poprosím, aby ste počúvali tlmočenie. Ďakujem. Szanowna pani komisarz, panie przewodniczący, e, kole... Vážení kolegovia, vážení nastupcovia e, komisie, áno, naozaj sa zdá, že hospodárstvo v EÚ, verejné financie, zamestnanosť, investície, to všetko sa e, zlepšuje, sú tam pozitívne tendencie, ale pokiaľ ide o pokles e, nezamestnanosti, e, to samo o sebe ešte nestačí, nemali, nemali by sme zaspať na Vavrinoch. Pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí napríklad, je tam segmentácia aj nerovnosť na trhu práce, máme chudobu tú pracujúcu chudobu, ako sa hovorí, e, máme nerovnaké nárasty platov, problémy s dôchodmi, e, problémy v systéme zdravotníctva, to všetko sú oblasti, kde treba ešte situáciu zlepšovať. Mali by sme e, dúfať a pracovať pre, v prospech integrovaného trhu práce, ktorý zabezpečí vysokú zamestnanosť pre všetkých vrátane tých skupín, ktoré sú najviac ohrozené. Reformy v členských štátoch by mali propagovať dobre, kvalitné právne dohody a dostatočnú sociálnu ochranu aj pre tých ľudí, ktorí majú povedzme neštandardnú formu práce. Častokrát sa povaha práce mení, dochádza k digitalizácii a to treba riešiť. Pracujúci musia mať dostatočnú kvalifikáciu a preto musíme vytvoriť, vytvoriť šancu preto, aby sa oni mohli e, vzdelávať celý život. A takisto treba podporovať aj pracovnú mobilitu a zjednodušovať návrh návrat na trh práce. Takisto potrebujeme lepšie nastavenie rovnováhy medzi súkromným a profesným e, životom a to takými riešeniami ako napríklad flexibilný pracovný čas, využívanie materskej a otcovské dovolenky a lepšie služby v oblasti e, starostlivosti o deti doporučenia alebo odporúčania Európskej komisie, preto vnímam pozitívne, ale som znepokojený tým, že tieto odporúčania nie sú konzekventne plnené. Od začiatku projektu Európsky semester v zásade iba 9% takýchto odporúčaní bolo plne zrealizovaných a 30% bolo realizovaných iba veľmi čiastočne alebo prípadne vôbec a to určite ovplyvňuje a ohrozuje e, reformy v EÚ. Chcem sa spýtať, spýtať v súvislosti s tým, čo ste pani komisárka hovorila, alebo prípadne pán komisár. Prečo si myslíte, že tieto odporúčania sa nenaplňajú a ako plánujete riešiť tieto problémy? Ako budete motivovať členské štáty, aby sa viac snažili lepšie realizovať vaše odporúčania? Ďakujem pekne. Thank you. I'll give the floor now to Mr. Uh, Van den Kendele. Pán Van den Kendele, EPP Econ, nech sa páči. Eh, ďakujem pekne. Eh, vážení kolegovia, mal by som dve otázky, ktoré sa týkajú tejto témy. Jedna bola pre pána o tento nakoniec nie, takže spýtam pána Dombrovský sa eh, to, čo som sa chcel spýtať jeho. Poprvé, rozpočtová otázka v rámci eurozóny, fiskálna rada v júni pripravila stanovisko, pokiaľ ide o celkový rozpočet na rok 2018. Súhlasíte s takým reštriktívnym fiskálnym e, prístupom, ktorý tam je, povedzme, vidno, pokiaľ ide o mm, výhľad alebo odhad na rok 2019 a potom e, čo sa v praxi zmení, pokiaľ ideme z takého reštriktívnejšieho prístupu skôr také expanzívnejšej politike. Mali by sme byť e, v tejto veci, myslím si, prakticky. A teda otázka, tá bola pripravená pána Moskovisiho, tá sa týkala nového prvku v európskom semestri a to sú tie agresívne daňové postupy, e, techniky. Vieme, že v, treba koordinovať naše aktivity, pokiaľ ide o daňové úniky a podvody, ale máme tu aj toto, toto agresívne daňové plánovanie, to je taká téma, ktorá je teraz aktuálna, je to pozitívne, že sa tomu komisia venuje, že chcete koordinovať alebo nejakým spôsobom to chcete spoločne e, riešiť. Ale máme tu kontaktnú skupinu členských e, štátov, tam už e, je situácia trochu odlišná. Oni, je otázka, či naozaj pôjdu podobným spôsobom postupovať podobne, ako si komisia predstavuje. Čiže myslíte, že oni to spravia, alebo prípadne skupina pre kód, kódex správania, tá Code of Group, či tá alebo ako to vnímate a či sa musí komisia o to vec snažiť? Ďakujem. Um, okay. uh, you, uh... Ďakujem pekne, hovorí komisár Dombrovský. Pokiaľ ide o tú uh, prvú otázku, vy ste vlastne spomínali, rôzne podtémy, takže to asi kolegyňa zodpovie a ja sa budem sústredovať na otázku implementácie uh, odporúčaní pre konkrétne krajiny. Ako som hovoril, pokrok, pokiaľ ide o implementovanie špecifických e, odporúčaní za e, jednotlivé krajiny, tam ten pokrok je nerovnaký v jednotlivých oblastiach, v jednotlivých krajinách. Priemerne vidíme povedzme obmedzený pokrok, istý pokrok, pokiaľ ide o implementovanie odporúčaní pre konkrétne krajiny. Ako dobre viete, máme tu istý spôsob, ako to teda meriame. E, žiaden pokrok, obmedzený pokrok, istý pokrok a tak ďalej. Ide to až po úplnú implementáciu, takže vidíte, že keďže sú tam viaceré v tej nižšej, tých nižších kategóriách, dalo by sa ešte určite e, vylepšiť, ako sa veci robia. Potom e, tá ďalšia otázka, odporúčania. Treba, aby tie odporúčania naozaj tie členské štáty akceptovali na národnej úrovni, aby s nimi pracovali a preto aj komisia sa snaží s aktérmi jednotlivých e, krajinách, s parlamentmi, s vládami diskutovať o európskom semestri, o konkrétnych odporúčaniach pre špecifické krajiny, aby sme na toto mohli zareagovať tak, aby sme mali lepšiu identifikáciu tých víziev, ktoré nás e, čakajú, aj presnejšie odporúčania, e, pokiaľ ide o to, ako tieto E, výzvy riešiť. A potom druhá vec, e, pokiaľ ide o finančný rámec po roku 2020, chceme zabezpečiť užšie prepojenie medzi týmito odporúčaniami pre konkrétne e, krajiny a medzi financiami, ktoré dostávajú krajiny z EU. Takže to sú tie štruktúralne investičné financie, prepojení na taký e, nový investičný program, ktorý e, navrhujeme, kde väčšina peňazí pôjde na ten nástroj reforiem, tak aby sme sa zladili s členskými štátmi, pokiaľ ide o e, konkrétne reformy, aby boli finančne motivované štáty vykonávať a implementovať tieto reformy. A samozrejme prvá, prvá taká referencia pre tieto reformy to je ten európsky semester a špecifické odporúčania pre konkrétne krajiny. Ďalej, Ďalšie dve otázky. Rozpočet pre eurozónu, tam naozaj došlo k výmene názorov s tým, s tou Európskou fiskálnou e, radou. Prebrali sme to na komisii, takisto aj tie odporúčania, pokiaľ ide o posun skôr k reštriktívnejšiemu fiskálnemu modelu, ako dobre viete. Teraz máme taký skôr neutrálny fiskálny e, prístup v rámci eurozóny, ale vidíme, že Ekonomika sa naďalej rozvíja, expanduje. Máme už e, šiestý rok hospodárskeho rastu za sebou, čo je dobré. Časy sú dobré, ekonomika e, šlape a je o to dôležitejšie, aby sme si teraz pripravili isté e, fiškálne opatrenia, pokiaľ ide o zadlženie a iné veci, aby sme do budúcna mali väčšiu maržu možných krokov v prípade, že by opäť došlo k nejakej kríze. E, takže ja súhlasím s tým odporúčaním Európskej fiskálnej rady, aby ten fiskál, to fiskálne nastavenie bolo trochu reštriktívnejšie, ako je tomu, než ako je tomu dnes. Pokiaľ ide o tie rozhodnutia komisie v týchto oblastiach, tie ešte nie sú prijaté, budú súčasťou nášho jesenného cyklu. Potom posledná otázka, agresívne daňové plánovanie, je to súčasťou európskeho semestra a témy, ktoré súvisia s týmto agresívnym daňovým plánovaním, dali sme teraz tieto témy aj do správ pre konkrétne krajiny v prípade 7 krajín, pretože tam si chceme koordinovať národné, fiškálne a makroekonomické politiky. E, zdaňovanie vždy bolo súčasťou európskeho semestra viaceré krajiny dostávajú odporúčania, pokiaľ ide o zdaňovanie a boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, to je tiež súčasť našej ekonomickej a sociálnej agendy v rámci EÚ, pretože vyhýbanie sa daňovej povinnosti to samozrejme oberá štáty o ich e, legitívne príjmy, e, narúša to náš sociálny kontrakt alebo spoločenský kontrakt, ktorý v našich krajinách existuje a má to dopady aj e, cezhraničné, čiže tieto témy daňové, vrátanie tohto agresívneho daňového plánovania, to je tiež súčasť európskeho semestra. Ďalej Maria Arna, nech sa páči, ďakujem pekne. My ako socialisti sme radi, že tu máme v tých odporúčaniach aj integráciu skôr takého sociálnejšieho rozmeru. Sú tam témy, ktoré sa nakoniec ukázali aj v tom, sociálneho, v tom, v tom sociálnom pilieri, takže to je fajn, ale ten semester skôr je ekonomicky, skôr rozpočtový a nie až tak sociálny, ako by mal byť podľa nás. Stále hovoríme tu o tých štrukturálnych reformách, ktoré môžu byť častokrát kontraproduktívne, pokiaľ ide práve o tieto sociálne e, práva a dávam konkrétny príklad, pokiaľ ide napríklad o flexibilitu na trhu práce máme štruktúralnú reformu, tam sa hovorí o flexibilite, pokiaľ ide o trh práce a tam sú konkrétne opatrenia, ktoré môžu byť veľmi negatívne, pokiaľ ide o zraniteľnosť niektorých zamestnancov. Máme tam návrhy alebo teda mám, mám ešte nejaké otázky na komisiu. Ako e, hodnotíte štruktúralnú reformu s takouto sociálnou osou? tá rozpočtová záležitosť, tá sa rieši, teraz znižovanie nákladov, pokiaľ ide reformy, to je fajn, ale e, my nehovoríme o tom sociálnom rozmere. Naozaj sa zlepšuje situácia, pokiaľ napríklad znižujeme náklady e, v oblasti zdravotníctva napríklad, e, to je možno pozitívna vec, ale ako to je potom s prístupom k takýmto službám. Takže to je ten sociálny rozmer, o ktorom my hovoríme. Potom po druhé, e, náklady na finančnú stabilizáciu do veľkej miery to zaplatili ľudia, zamestnanci, zraniteľné osoby a oveľa menej to platili finančné inštitúcie. Čiže môžeme to nejako vyhodnotiť, tento náklady na finančnú stabilitu, kto to naozaj zaplatil. Dnes máme v Európe častokrát zlé pocity a sú to práve ľudia z tejto strednej vrstvy, ktorí vedia, že tie reformy reálne zaplatili oni a tie služby, ktoré v Európe dostávajú dnes, sú menej kvalitné. A pokiaľ chceme e, tie, ten, ten sociálny nepokoj v Európe, ktorý dnes máme riešiť, tak treba riešiť aj práve tento sociálny rozmer, ekonomický rozmer a potom hospodársky rast, hospodársky rast samozrejme to nás teší, že rast tu máme a tak ďalej, ale keď sa pozrieme potom na konkrétne odporúčania na každú krajinu, aj tam by som chcela mať taký regionálnejší prístup. Pýtam sa teda, máme regionálny prístup, pokiaľ ide o navyšovanie rozma- e, nerovností v niektorých segmentoch, viac e, chudoby, oslabovanie sociálneho dialógu a tak ďalej. Myslím, že v týchto oblastiach by sme mali mať reakcie aj zo strany e, komisie a nie iba taký globálny prístup, ktorý povie, e, čísla sú dobré, ekonomika funguje, hospodársky rast máme. Dobre vieme, že sú v tejto oblasti problémy a treba s nimi aj e, vedieť pracovať. Ďakujem pekne. Thank you. I think we'll... Ďakujem pekne. Začneme teda s pani Tysonovou. Možno môžete odpovedať na všetky tieto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky budem odpovedať v holandštine, pretože máme vynikajúcich tlmočníkov v Európskom parlamente. Pokiaľ ide o semester, výročný postup, chcel by som poukázať, chcela by som poukázať na to, že z zdroja, Európskeho odborárskeho zdroja, tam sa hovorí, že rok 2018 je toto to najsociálnejšie, čo sme kedy mali. To znamená, vidíme tu istý vývin a to už od roku 2014 počas mandátu e, komisie vidíme, že semester je stále sociálnejší a že je stále vyváženejší. Toto sa aj štruktúrálne rieši. Máme spoločne rozvinutý sociálny pilier s tromi inštitúciami. Tento pilier, kde sú teda tie tri súčasti, takisto súvisí so semestrom. My sme to už v tomto roku uplatňovali vždy aj v rámci eh, Employment Guidelines, máme to o špecifických správach a takisto aj v správach ohľadne krajín. Tam, sa, tam takisto vidíte, že tam sme sa inšpirovali z toho social scoreboard, čo patrí k tomu pilieru. To znamená, stále viac pozornosti sa venuje sociálnym otázkam. Keď hovoríme o reformách, a o tom, že treba pracovať na udržateľnom financovaní, tak to samozrejme sedí, pretože to už tu takisto bolo povedané, pokiaľ ide o štátne financie, máme stále lepšiu situáciu, napríklad v porovnaní z roku 2014 stav zadlženosti je menší, aj deficity sú menšie, ale verejná finančná stabilita musí byť zabezpečená, pretože ak táto nebude, tak v budúcnosti nebude fungovať nič. Ak tu bude malý šok, tak jednoducho všetko ako domček z karát padne. A toto ohrozuje aj menovú hospodárskú úniu a každé euro sa dá vyplatiť iba raz a toto je potom za zodpovednosti členských štátov. Oni sa rozhodnú, že do akej miery budú tie investície vyzerať s týmto to priamo súvisí a musíme samozrejme aj v oblasti sociálnej sa pozerať na to, čo robíme dobre a čo nie. Predovšetkým pokiaľ ide o tie nerovnosti. Vo viacerých krajinách ešte máme problémy, pokiaľ ide napríklad o hospodárskú inklúziu, pokiaľ ide o pracovný trh, pokiaľ ide o školstvo, tam sú problémy. Ale my o tom hovoríme v každej krajine, kde tieto problémy sú veľké. Vždy o tom hovoríme. Otázka je, že čo môžeme robiť my, aby sme sa postarali o to, aby to bolo lepšie. To sme teda sme v kontakte s partnermi našimi. Tento dialog prebieha ako pre, proces. Ide tu o to, aby ro, konali aj členské štáty. Apelujeme na nich, robíme stimuly, aby robili správnym spôsobom postupovali cez tie fondy, cez technickú pomoc sa im snažíme pomôcť a takýmto spôsobom tie reformy pretláčame. Aj pokiaľ ide o školstvo, aj tam sme nie len samočinní, ale teda spolupracujeme s OECD a niektoré členské štáty dostávajú spolu z OECD podporu z Európskej únie, pokiaľ ide o prípravu na vypracovávanie strategických školských plánov, na to, aby sme sa postarali o to, aby sa vzdelávanie orientovalo na, na pracovný trh. Máme naše agendu zručnosti a ďalšie aktivity na to, aby sme u členských štátov mali inkluzívny aj rast a keď sa pozrieme na prístup k trhu, k pokiaľ ide o postihnutých, pokiaľ ide o migrantov, nielen pokiaľ ide o tých, ktorí práve prišli, ale vidíme nielen v prvej generácii, ďalšej, ale aj v ostatných. Je tu takisto nedostatok inklúzie vo vzdelávaní. Priš, tí, čo prišli, majú menej príležitosti tomuto sa venovať, tomuto tu potrebujeme reformy. Valdis na to už vlastne povedal na úvod. Veľká časť špecifických odporúčení pre krajiny, sa dodržiava, berie sa vážne, tieto reformy existujú a sú úspešné, teda viac menej úspešné. A to sa týka teda tej polovice, keď to takto budeme sledovať e, z výročného hľadiska. Z dlhodobého hľadiska máme väčšie úspechy, ale vzdelávanie a zdravotníctvo sa nemenia nejako veľmi rýchlo, preto musíme urobiť zmeny. Chceme podporovať členské štáty cez naše fondy, cez technickú podporu, a cez naše semestrálne správy každý rok, aby sa robilo to správne. Ešte sa nám to nepodarilo, ale keď sa nám to podarí, tak treba povedať, že sa zmenili viaceré veci a treba sa pozerať na pozitívne veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Delvo. Ďakujem pekne. Budem hovoriť e, v mene kolegu, ktorý tu nie je, pretože zmeškal vlak a budem hovoriť po francúzsky. Vážení páni komisári, vážená pani komisárka, teším sa, že Európska komisia sa drží e, tej správy, ktorú pripravil Európsky parlament a že sa rozhodla, že tam bude sociálnejšia dimenzia v hospodárskej politike. Tie odporúčania, ktoré chcú znižiť verejné deficity, sú... Čo si teda myslíte o tých návrhoch, e, pokiaľ ide o no, zručnosti? Odporúčania, ktoré sa týkajú trhu zamestnanosti, tie sú vítané, Avšak je tu ešte veľa práce na to, aby sme riešili tie nerovnosti a takisto aj na sociálnu nespravodlivosť. Komisia sa musí držať tých odporúčaní, pokiaľ ide o platy, pokiaľ ide o platové rozdiely, pokiaľ ide o problémy chudobných zamestnancov a takisto aj boj proti prekernej práci. Ak skutočne chceme solidárnu harmonizovanú prácu, je veľmi dôležité, aby sme obhajovali navýšenie platov. Tento návrh, ktorý je takisto podporovaný zo strany Centrálnej banky Európskej, to by malo umožniť dať väčšie právomoci, nákupnú sílu zamestnancom a takto spustiť hospodárstvo ako celok efektívnejším spôsobom ako tie opatrenia, ktoré tu máme doposiaľ. Zavedenie minimálneho platu európskeho, ktorých sú chcú socialisti, to by umožnilo nielen znížiť tie nerovnosti a dumping sociálny, ale bol by to aj zdroj väčšej prosperity pre väčšinu členských štátov. Komisia ako taká keď ako teda sa venuje týmto témam v rokoch, ktoré nastanú. Takisto by som sa venovala otázke kohezných fondov, pre, politika kohezná medzi jednotlivými regiónmi v Európe je kľúčová, preto musí byť prioritou, pokiaľ ide o financovanie aj v rámci budúceho viacročného finančného rozpočtu. Je škoda, že komisia sa rozhodla, že podriadi určitú časť tých alokácií štrukturálnych fondov v rámci semestrálneho fondu a takisto aj pokiaľ ide hospodárskú správu. Myslím si, že fondy by mali mať vlastnú dynamiku a nemali by byť závislé od rozhodnutí, ktoré sú príjmané na ostatných úrovniach. Ide tu o to, aby sme sa držali určitej logiky. Komisia by mohla vysvetliť detailnejšie toto prepojenie, ktoré ona vníma, na to prepojenie medzi európskym semestrom a koheznou politikou, pokiaľ ide o snahu znižovať tie nerovnosti a vytváranie pracovných príležitostí, ktoré by boli kvalitatívne vysoké. Ďakujem. Please, Mr. Yeah, uh, thank you for those... Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokiaľ ide o sociálnu dimenziu semestra, komisárka Tajsenová už sa k tomu vyjadrila a my teda zdôrazňujeme sociálnu dimenziu tým, že inkorporujeme princípy Európskeho piliera sociálnych práv do semestra a, ako som už povedal, viac než jedna tretina odporúčení vlastne ide do oblasti sociálnych e, do sociálnej a takisto aj pokiaľ ide o budovanie zručností. Spomenuli ste viaceré aspekty, ktoré sa týkali platov, mzdy, nerovnosti, nerovnakých podmienok. Ako viete, v súlade s princípmi Európskeho piliera pre sociálne práva takisto sme predložili konkrétne iniciatívy v tejto oblasti, vrátane iniciatívy čo nazývame sociálnu ochranu pre všetkých. To znamená, chceme rozšíriť sociálne e, systémy sociálneho zabezpečenia na všetkých platformové hospodárstva, nové formy, ktoré sú stále viac a viac bežné. Takisto sme predložili iniciatívy e, z zosúladenia pracovného a súkromného života. Chceme tu mať aj prediktabilné pracovné podmienky, to znamená, je to update predchádzajúcej smernice, Takže dalo by sa povedať, že nejde tu iba o európsky semester, ale aj o konkrétne legislatívne iniciatívy a to, ako sa vysporadúvame so sociálnymi a zamestnaneckými otázkami. A pokiaľ ide o otázku kohézie a koheznej politike a to prepojenie s európskym semestrom. Áno, ide o niečo, čo teda navrhujeme, pokiaľ ide o ďalší viacročný finančný rámec, na to, aby sme si uvedomili, ako európske financovanie, vrátane politiky koheznosti môžu riešiť tie výzvy, ktoré sú identifikované v rámci európskeho semestra a vrátane tých jednotlivých odporúčaní pre krajiny špecifických odporúčaní, pretože častokrát chceme riešiť tieto výzvy, ktoré musia riešiť členské štáty prostredníctvom investícií. Samozrejme, nemôžeme absolutizovať toto prepojenie. Stále vieme, že kohezná politika je tu na to, aby mala, plnila konkrétne ciele. Ak si napríklad zoberieme kohezné fondy, týka sa to infraštruktúry, dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry a takto to aj zostane takže to prepojenie s tým semestrom je možno trochu obmedzené, pretože my berieme na vedomie, že kohezná politika plní svoje vlastné ciele a úlohy, ktoré musia byť dosiahnuté, a je to primárne o investíciách, zatiaľ čo semester, tam pokrývame ostatné aspekty investície, štruktúrálne reformy a fiškálne politiky. A takisto by som chcel povedať, keď už sme teda dotkli témy kohézie, že sme posilnili a navýšili mieru ISF, teraz je to ISF+, plus, v celkovej koheznej obálke. Takisto sme dali dokopy viaceré fondy a zabezpečili takto e, zúženie tých e, synergií, pokiaľ ide o výdavky, to znamená úloha sociálnych výdavkov v rámci koheznej politiky bude navýšená, alebo sa navýši v rámci budúceho viazočného finančného rámca, ako legislátori to odsúhlasia, ten návrh komisie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nebudeme mať už toľko času a nemôžeme predlžovať tlmočenie, takže budeme postupovať podľa blokov answer to question when we have to group them. I don't see the first a teraz e, dostane slovo ďalší rečník, takže slovo dostane za EKR Ampl pani McIntyre. I think it's obviously very good news that Áno, máme tu veľmi dobrú správu, že miera zamestnanosti teda narastá naprieč Európou ja viem, že v Spojenom kráľovstve čísla poukazujú na to, že máme rekordné množstvo ľudí, ktorí pracujú a nezamestnanosť naďalej padá. Je to za 40 rokov najnižšie. Ceny rastú pomalšie ako platy, ale musíme urobiť teda viac. Sú tu aj ďalšie dobré správy, že napríklad množstvo postihnutých ľudí v práci 830 tisíc ľudí máme viac, ktorí sú postihnutí a pracujú za ostatné roky. Predtým sme napríklad hovorili o integrácii etnických minoritných skupín a Áno, v Spojenom kráľovstve je dobre, že toto zamestnanosť v rámci etnických minoritných skupín narástla zhruba o milión, viac ako milión za posledných 10 rokov. Takže ja sa teraz ja sledujem tie odporúčania špecifické pre krajiny, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o investície do vzdelávania, samozrejme, a upgradeovanie zručnosti tých, ktorí už pracujú. Avšak čo ma trochu zaráža, že nielen v Spojenom kráľovstve máme veľký nedostatok e, zručností, a nerobíme jednoducho dosť, pokiaľ ide o vedecké zručnosti, to je matematika, inžinierstva a ostatné. A tieto potreby tu sú. Už musíte končiť. Ja mám 3 minúty. Prepáčte, mne povedali, že mám 3 minúty a že hovorím aj za Econ, aj za Ample, takže máte 3 minúty. Takže u nás máme viac než 800 tisíc pracovných postov, ktoré, nie sú, ktoré sú prázdne. Myslím si, že musíme robiť oveľa viac na to, aby sme pripravili mladých ľudí, aby títo mohli pracovať na týchto pracovných príležitostiach. Ja neviem, či komisia sa napríklad pozera na podnikateľskú sféru. 85% práve e, máme zo strany malých a stredných podnikov, takže prosím vás, mohlo by byť toto jedno z opatrení, ktoré bude využívať komisia. A na záver by som Hovorili ste tu teda o nerovnostiach a ja by som poukázala na rozdiel medzi platmi mužov a žena, žien, ako komisia to monitoruje. Spojené kráľovstvo, a iste to je aj inde tak, e, snažíme sa eliminovať tieto rozdiely v platoch mužov a žien, máme 98% rozdiel. Mali by sme sa sústrediť na elimináciu týchto rozdielov v platoch v celej Európskej únie a to by ma takisto zaujímalo, že čo robíte v tejto oblasti, ako to monitorujete. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže pokiaľ teda ide o otázky, ktoré sa týkali zručností, pre e, Spojené kráľovstvo. Áno, máme tie odporúčania špecifické, kde sa týkame, e, kde sa venujeme týmto otázkam, pokiaľ stanovanie si cieľ, cieľov, pokiaľ ide o zlepšenie kvality vzdelávania mladých ľudí a takisto aktualizáciu zručnosti tých, ktorí už pracujú. A vidíme, že Spojené kráľovstvo robí určitý pokrok, pokiaľ ide o oblasť e, riešenia týchto odporúčení ktoré, sú, ktoré sa týkajú týchto zručností. A ako ste povedali, miera zamestnanosti je teraz na rekordnej vysokej úrovni, ale produkt, rast produktivity je stále slabý napriek pozitívnym číslam z trhu práce. To poukazuje na to, že tie zručnosti, ktoré sú k dispozícii, nie sú dobre využívané a nevenuje sa pozornosť tomu, čomu by sa mala. A pokiaľ ide o OECD, 25 zamestnancov v Spojenom kráľovstve majú nízku mieru zručnosti, to znamená, treba vykonať väčšiu prácu v tejto oblasti na to, aby sme preškolili, vyškolili ľudí vrátane teda aj vzdelávania mimoriadného systému vzdelávacieho to je jedno z tých odporúčení, ktoré by sme chceli takto zdôrazniť. A pokiaľ ide otázky, ktoré sa týkali podnikateľstva, ja by som povedala, že toto je súčasťou európskeho semestra. Je to otázka, ktorá je prepojená s podnikateľským prostredím, pokiaľ ide o zriadovanie nových podnikov, alebo aby existujúce podniky investovali a vytvárali ďalšie pracovné príležitosti, to je takisto súčasťou európskeho semestra. A pokiaľ ide a týka sa to teda aj tohoto genderového pay gapu. My to monitorujeme aj v kontexte európskeho semestru a tie členské štáty, ktoré majú najväčšie rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami, dostávajú odporúčania pre konkrétne krajiny, pokiaľ ide o znižovanie týchto rozdielov v platoch. Takže toto takisto je niečo, čomu sa komisia venuje. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ďakujem za, že ste prišli medzi nás. Hovorí pani Naktegal. Najnovšie štúdie poukázali na to, že implementačná rýchlosť tých odporúčení sa zhoršila a implementácia medzi jednotlivými krajinami, ktoré majú veľkú mieru nezrovnalosti, tam tá, tá rýchlosť znížila. Tá Rýchlosť sa takisto aj líši medzi jednotlivými krajinami a politickými oblastiami a v neposlednom rade to viacročné hodnotenie takisto poukazuje na to, že implementačné záznamy niektorých krajín sa zlepšili, keď sa pozrieme na dlhšie obdobie, ale, implementačné, ale implementácia ako taká je veľmi slabá. Takže moja otázka je, že ako komisia zabezpečí to, že štruktúrálne reformy budú implementované. Z môjho podľa mňa máme teda stabilné hospodárstvo, ktorým je najlepším riešením a to by sme sa vyhli ďalším krízam. To je prvá otázka, ktorá s tým súvisí. Ako môžu národné fiskálne rady a takisto aj Európsky, Európska fiskálna rada prispieť k vyššej zrýchleniu tej implementácie. Ďakujem. Enrique, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán podpredseda, že ste zostali medzi nami, pretože ak nie, neviem, čo by sme tu robili, pretože ja som mal otázky, nie je teda až toľko otázok pre pani Tyson a pre pána Moskoviciho. Keď hovoríme o tom semestri, ktorý je teda venovaný zónam Európy, Hovorím po francúzsky, pretože budem hovoriť o Európe, aj keď sa to nebude zdať od začiatku. Budem hovoriť o európskom semestri, napríklad pokiaľ ide o Španielsko. To je virtuálna realita. Ja som spokojný s tým, že poprvýkrát pán Moskovici poukázal na tú ranu a takisto aj pani Tyson, Španielsko je nezvládnutelné. Španielsko stratilo jednotný trh a oveľa viac, ale oveľa, oveľa viac ako súčasná Európa. A to vedie k tomu, že je to vlastne spomalenia, bomba, ktorá to spomalí, ale spomalí celú Európu. Vidíme, že ropa rastie, nemáme tu všeobecný rast, takisto keď sa pozrieme na dolár, a my sme na 19, na 18 zamestnanosti. A nezrovnalosti a tie nerovnosti, rozdiely rastú a tie problémy rastú a nemôžeme zvládnuť e, Španielsko. To jednoducho vybuchne. Nehovorte nám to iba analýzy, prosím vás, robte všetko preto, aby Španielsko sa dalo dokopy, pretože keď nie, tak celá Európa vybuchne. Ďakujem. Thank you. So you have maximum four minutes because you use. Mm-hmm. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Takže začal by som implementáciou týchto konkrétnych odporúčaní pre krajiny. Nuž, toto je záležitosť, ktorú monitorujeme aj na úrovni Európskej komisie a to z každoročnej ako aj viacročnej perspektívy. Takže pristupujeme k tomu každoročne a z viacročnej perspektívy, pretože toto nám lepšie umožní hodnotiť implementáciu. Máme tu odhady, čo môže napomôcť členským štátom k plnej implementácii alebo úplnému, aspoň čiastkovému úspechu, čiže 48% musí byť konkrétnych týchto odporúčaní. Ale tento pokrok je nerovnomerný medzi jednotlivými krajinami, medzi sektormi. Teraz nebudem poukazovať na konkrétne krajiny, kde sú makroekonomické nerovnosti, tam možno povedať, že implementácia v týchto krajinách zaostáva za inými krajinami, avšak jasné je, že tento pokrok musíme zlepšiť. Konkrétne, čo robíme v tomto ohľade? A ako som už povedal, mm, sú tu niektoré prvky a to, čo opakujem často, je, že toto sú odporúčania. To nie sú príkazy. Toto je potrebné mať na pamäti. Takže predovšetkým je to dialog, pretože toto sú odporúčania konkrétne zamerané na tú ktorú krajinu. Takže členské štáty sa nachádzajú, je to v rôznych štádiách európskeho semestra Takže to je prvá vec. A druhá vec je, že v kontexte budúceho VFR som už povedal, že navrhujeme posilnenie financovanie cez Európsky investičný a kohezný fond v rámci tohto semestra, takže nemožno to úplne prepojiť, pretože táto politika súdržnosti má svoje vlastné ciele, ale ide tu, aby sme sa zamerali na lepšie synergie a toto navrhujeme v kontexte budúceho VFR. No a E, pokiaľ ide o tie vnútroštátne fiškálne rady, áno, jasne, oni v tom tiež musia hrať e, svoju úlohu. A my z našej strany sledujeme, ako tieto krajiny implementujú relevantné ustanovenia, ako to kontroluje vnútroštátna národná E, fiskálna rada, ako to zapadá do tohto európskeho semestra. Tá druhá otázka, konkrétnejšie k Španielsku. Ja nezdielam váš pesimistický názor Eh, Španielsko je krajina, ktorá má najrychlejší hospodársky rast medzi európskymi veľkými ekonomikami eh, a dobre sa spametala z krízy a to podčiarkuje jej hospodársky rast v tejto postkrízovej situácii. Áno, samozrejme, že sú tam problémy, sú tam makroekonomické nie nerovnováhy, veľký dlh, malý nárast zamestnanosti, ale predsa len nezamestnanosť rastie, e, klesa. Takže naozaj Španielsko zaznamenalo značného pokroku. Aj z fiškálnej stránky, ako som už povedal, k tomu sme vydali stanovisko k návrhu rozpočtu Španielska a ten je v súlade s rastom paktu a stability a Španielsko skorigovalo svoj značný finančný deficit tohto roku. Ďakujem pekne. Teraz má slovo ďalšia poslankyňa, pani eh, Kári. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Komisia v roku 2016 zaviedla sociálny pilier. To bolo s veľkým nadšením prijaté, pretože v Európe by nemalo ísť len o zisky, ale aj o sociálnu zodpovednosť ale to potom nie je celkom v súlade s týmito odporúčaniami v Polsku, Nemecku, Luxembursku, Malte, Slovinsku. Všade ste povedali, že je potrebné zvýšiť vek odchodu do dôchodku, ale v týchto krajinách máme vysokú nezamestnanosť mladých a keď zvýšime vek odchodu do dôchodku, tak potom pre mladých ľudí bude ešte ťažšie eh, dostať nejaké pracovné miesto. Na jednej strane chceme sociálnu sociálnu Európu, chceme, aby mladí ľudia pracovali, aby dostali pracovné miesto, chceme zabezpečiť dobré dôchodky. Ale na druhej strane sa potom pozrieme na tieto no, odporúčania pre konkrétne krajiny, no už to nejako nesedí. Ako to vnímate vy? Ako európsky sociálny pilier má lepšie zhodnotiť a ako sa majú tieto odporúčania lepšie odzrkadliť? v tomto sociálnom pilieri, pretože v realite je tu veľká priepasť. A potom, ako môže byť sociálny pilier uplatňovaný v týchto krajinách? Možno od komisie očakávať, že ukáže svoju sociálnu stránku e, a sociálnu tvár, či napríklad neodporúči e, zníženie veku odchodu do dôchodku na miesto jeho neustáleho zvyšovania. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, pán kolegyňa Terry Rentke, pán kolega Terry Rentke musí odísť, takže e, pán Dimitris Papadipolis má slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Παδίζει προς την έξοδο, την οριστική po to τρίτο E, vážení e, kolegovia. E, Grécko už čoskoro vyjde z toho tretieho memoranda, to je to, to je to posledné memorandum a bol by som rád, keby ste vyhodnotili tento balíček, ktorý bol dohodnutý a je tam no, alebo sú tam to viac, viaceré opatrenia na e, odlženie, ako to Euroskupina aj e, schválila. Ako to vyhodnotí, ako to vy e, vidíte. A potom druhá otázka Chcel by som sa spýtať, prečo eurozóna podľa vás naďalej má istý sklos, pokiaľ ide o implementovanie tých zmien, ktoré sú potrebné preto, aby sme dokázali zabraniť prípadnej ďalšej kríze. Dnes eurozóna už je rezistentnejšia ako pred 8 e, rokmi, ale stále to nestačí na to, aby sme dokázali čeliť e, novej kríze. A tie návrhy, ktoré boli navrhnuté, za týmto účelom, ako napríklad e, Banková únia, vytvorenie nového systému garantovania kapitálu alebo SM, ktorý bol silnejší, takže taký Európsky menový fond, ktorý by mohol kontrolovať a mohol e, potom sa zodpovedať Európskemu parlamentu. To všetko sú opatrenia, ktoré ale reálne jediné, čo robia, je to, že E, sa týkajú skôr toho greckého prípadu, takže chýbajú nám e, systematické efektívne opatrenia, e, chýba rozpočet, napríklad európsky rozpočet, ktorý by mohol byť uvedený v záveroch rady, takýto koncept napríklad, takže ten sklz niečo bude nakoniec známe, bude mať svoje dôsledky, prečo stále existuje podľa vás, ďakujem. Uh, OK. Uh... Pán podpredseda komisie. Áno, takže najprv k tým otázkam, ktoré sa týkali prepojenia sociálneho piliera a týchto odporúčaní pre konkrétne krajiny. Takže áno, k tejto téme som sa tiež chcel vyjadriť. Takže by som zodpovedal najmä na tú otázku, ktorá sa týkala veku odchodu do dôchodku versus rozvoj trh práce. Teda toto je rovnováha, ktorú musíme nájsť. To je vždy výzva, pretože je jasné, že obyvateľstvo starne, že čelíme aj e, tomu, aby sme naše systémy dôchodkové a zdravotnícke zabezpečili tak, aby boli trvalo udržateľné, pretože máme stále menej ľudí v produktívnom veku, takže mm, do roku 2016 očakáme, očakávame tento e, pomer, že bude 2 na 1, teraz je to 4 na 1, takže Musíme pracovať na trvalej udržateľnosti našich dôchodkových systémov a toto je všeobecná zásada, ktorú odporúčame, teda ako toto prepojiť, pokiaľ ide o očakávaný vek dožitia a dôchodkové zabezpečenia. A toto všetko musíme prepojiť s trhom práce čo najlepšie, pretože to sa zakladá na, no, na našom sociálnom modeli. No a potom, keď ste mm, hovorili o Grécku, áno, samozrejme, to je e, veľká vec, že Grécko už je v poslednej fáze tohto programu financovania zo strany uh, Európskej únie, ktorý, končí, ktorý sa skončil 21. júna, takže teda 21. júna vstúpil do tej poslednej fáze a Grécko, e, to bude dôležité, aby Grécko ešte stále sledoval tento vytýčený smer. Boli tu zavedené štruktúrálne reformy, ktoré zlepšia e, grécke hospodárstvo a jeho trh Eh, pretože momentálne mm, je tento trh eh, financovaný, no a tiež pokiaľ ide o dlhy, vieme, že aj tieto opatrenia, ktoré sa týkajú zniženia dlhu, ste veľmi dobre mm, zaviedli, aj pokiaľ ide o nedoplatky, pokiaľ ide o zníženie nákladov, čiže E, zabezpečujete návrat investícií na trh, čiže sú tu ekvivalentné zisky pre malé a stredné podniky a dúfame, že toto bude pokračovať aj po ukončení tohto programu, že budete splňať tieto ciele a že v dohľadnej dobe do roku 2022 dosiahnete to číslo 3,5 HDP. Takže mm, aj krajiny eurozóny sledujú túto situáciu a sledujú, či nie je potreba ďalších úprav. Čo je tiež podstatné, teda toto je tá posledná tranža, tých 15 miliárd eur, ktoré poskytnúť dostatočnú nárazníkovú zónu pre Grécko, aby postupne a umiernenie zvyšovalo svoju stabilitu, takže je to naozaj úžasný krok vpred. Grécko, e, e, Grécko zase dosiahlo e, finančnú stabilitu, dosahuje rast a my očakávame, že možno aj grécka ekonomika nás prekvapí nárastom. No a pokiaľ ide o tieto reformy eh, hospodárskej a menovej únie, toto máme na programe. Ja nebudem predbiehať závery samitu, ktorý vlastne začne prebiehať dnes a zajtra. Eh, takže tu sa musíme zamerať skôr na bankovú úniu, tam musíme E, urobiť príslušné úpravy e, zamerať sa na príslušné fondy. Euroskupina už načrtla nejaké prvky, takže aj tomu sa budeme venovať. No a za komisiu by som povedal, že tu nemáme nejaký veľký pokrok, ktorý by sme dosiahli v tejto európskej depozitnej schéme ale toto je naozaj veľmi kontroverzná záležitosť od roku 2015, kedy sme to prvýkrát navrhli. No z tej fiškálnej stránky, áno, toto je tá francúzsko-nemecká iniciatíva, pokiaľ ide o rozpočet. Nebudeme mať teraz rozpočet, ktorý sa bude týkať len eurozóny, ale máme tu určité prvky, ktoré sa týkajú len eurozóny a to sa odzrkadli aj v budúcom VFR. Takže Takže e, tu máme aj investície a myslíme si, že tieto prvky sú zlúčiteľné aj s francúzsko-nemeckou iniciatívou aj s ostatnými členskými štátmi, pretože sa to uberá tým istým smerom a to nám umožní ďalšiu možnosť absorpcie šokov na európskej úrovni. Čiže toto sú tie prvky. Teda v rámci tejto eh, fiskálnej diskusie očakávame ešte ďalšie diskusie v kontexte plánu pre budúci VFR. Takže toľko z mojej strany a teraz by som dal slovko, slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Áno, a ja to tak eh, vnímam, pokiaľ ide o tento semester a vzťah eh, so sociálnym pilierom a tak ďalej. Čo vám môžem povedať ja? E, k tomuto sociálnemu pilieru sme sa zaviazali všetci a e, tu ide o to, aby sme išli ruka v ruke, ale keď chcete vedieť, čo robíte, musíte mať aj možnosť merania, a teda musíte mať tieto sociálne porovnávacie tabulky. A teraz je potrebné prejsť všetkými tými dokumentami a vidíte, že tie hlavné tri smerovania e, sociálnych práv sú pokryté. Je to príležitosť prístupu k vzdelaniu, školeniu, E, tiež prístup na trh práce, dobré pracovné podmienky, o to ide, ale aj dobré sociálne služby a sociálna ochrana pre všetkých ľudí. A pokiaľ ide o tieto správy z jednotlivých krajín a konkrétne odporúčania, tieto sú inšpirované výsledkami týchto sociálnych porovnávacích tabuliek. Samozrejme nie je tam mechanické prepojenie, to nemôže byť, že každý bod tam nájdete v tej tabulke, ale to sú tie body, kde vidíme určité problémy, takže mm, je to taký určitý screening, ktorý je zakomponovaný do takého širšieho hodnotenia každého členského štátu. My vieme, aká je situácia v členských štátoch. Podľa tej porovnávacej tabulky vieme, kto sa kde nachádza, aký je hlavný cieľ, ako sa oni snažia a ako môžeme ich výkonnosť porovnať s ostatnými krajinami, či sa táto konkrétna krajina pohybuje správnym alebo nesprávnym smerom, či je ten výkon jednotlivej krajiny dobrý alebo horší. Takže toto je veľmi dobré, toto nám pomáhalo, pomáha, pretože vidíme tieto výsledky, keď monitorujeme nielen hospodárskú situáciu, ale aj sociálnu situáciu v členských štátoch Takže môžeme povedať, že je to vynikajúci nástroj, ktorý využívame na 100%. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, Laura. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, eh, vítam obidvoch predstaviteľov komisie. Nuž sú tu rôzne odhady, ktoré sa týkajú týchto konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny a môžem povedať, že situácia v Taliansku z toho nejak neprofitovala z týchto vraj pozitívnych výsledkov štrukturálnych reforiem. Tá kondicionalita je tu daná pre ďalšiu revíziu, pokiaľ ide o pridelovanie prostriedkov z Európskej únie na štrukturálne reformy. A toto je potrebné kritizovať, pretože keď sa pozrieme na to, čo sa udialo za posledné dni v Taliansku, môžem povedať, že máme 5 miliónov ľudí, ktorí žijú v absolútnej chudobe a nemajú prístup k tomu najnutnejšiemu, čo potrebujú pre život. A keď sa teraz ešte na to pozrieme z hľadiska štruktúrálnych reform, ktoré neboli vopred preskúmané, tak to môže mať neblahé dôsledky. Musím povedať, že tá sociálna stránka, ku ktorej sa vyjadrovala pani Tysen, kde sa samozrejme hľadajú reformy, ale tu musí byť aj konkrétna obsahová náplň týchto reforiem, najmä pokiaľ ide o tie rozhodnutia rady, pokiaľ ide o zlúčiteľnosť profesného a osobného života, a tá pôvodná architektúra bola pozitívna, a potom to pozitívne všetko z toho postupne vypadlo. Myslím si, že aj v rámci triálogu je potrebné určité veci opätovne skorigovať, ale môžem povedať, že tu by si to vyžadovalo väčší tlak na túto sociálnu oblasť. Máme 5 miliónov chudobných a musíme vyvinúť nástroje na boj proti chudobe. Tiež štruktúra úradov práce, minimálne mzdy, toto všetko sa musí zmeniť. Ale musíme zabrániť tej kondicionalite, aby v budúcnosti platby z EÚ boli možné len, ak sú štruktúrálne reformy dodržané, pretože niekedy sú to veľmi bolestivé záležitosti. Pán Gerolf Hanemans má slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa obraciam mojou otázkou na vás, pretože samotná komisia povedala, že vy by ste sa mali venovať aj výsledkom Belgická za Belgicko e, vyvážený, vyrovnaný, vyrovnaný rozpočet, teda tieto požiadavky boli teraz presunuté na 2020, pre, e, kým saldo sa zlepší každoročne o 0,1 HDP. Nuž a ako náhoda už chcela je, že aj naš, náš plánovací orgán v roku 2018 už oznámil, že deficit nebude klesať, ale priam naopak stúpať. A nestupne na 1,4, 1,7 2020 a toto, e, toto súvisí s daňovými problémami, ktoré teraz vznikli, tak ako to Rompuj už dávno predpokladal. Takže budeme tu mať značné výpadky v, vo výbere daní a možno predpokladať, že aj úroky porastú a to naozaj nie je dobré pre takúto krajinu s tak vysokými starými dlhmi. Takže ako vnímate Belgicko a jeho zadlženie a ako to vnímate s týmto plánovacím orgánom a jeho e, vyhláseniami. Omilian Pavel má slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Tyson. Áno, včera pán Juncker hovoril o tom e-maili zo 14. júla. Vy ste povedali, že tu som, tu som. Takže teším sa na tú odpoveď, ktorá sa týkala Rumúnska a Nemecka, no ale teraz... Dobrý deň, tlmočníci. By vás chceli informovať, že teda pokračuje náš štrajk už 24. deň a preto nebudeme tlmočiť dlhšie, ako je stanovený čas na dnešnom programe. Ďakujeme. We had 7%.